sú na programu na programe a aby sme e, to skončili na čas, tak máme 10 minút na jednu správu. Sú to krátke predstavenia alebo stručné prezentácie týchto správ. Takže stručná prezentácia správy Simon Busutil, spoločná pristahovalecká politika pre Európu, zásady, opatrenia a nástroje. Slovo dávam pánovi spravodajcovi na 4 minúty. Grazie, sur President. Ďakujem veľmi pekne. Ak by som mal túto správu stlačiť do dvoch viet, tak by som povedal, že Európsky parlament podporuje <laughs> veľmi jednoznačne spoločnú politiku pristahovalectva v Európe. A druhá veta je, že Európsky parlament nechce e, fragmentovanú politiku pristahovalectva, ale politiku, ktorá bude konzistentná, pretože len konzistentná politika môže byť účinná. No a hovorím to e, aj vo svetle e, nedávneho prípadu, ktorý sa udial a týkal sa lode Penara E, kde bolo 140 pristahovalcov. Tá loď sa nachádzala v medzinárodných vodách. A tento, príklad, e, tento prípad nám ukázal, e, aké dôležité je mať spoločnú politiku pristahovalectva. Jednoducho, Mm, je určitá cena, ktorá, ktorú musíme platiť za pristahovalectvo, ktorá by mala byť jasne vyčíslená. My e, momentálne trpíme tým, že takáto spoločná politika neexistuje a každý e, sa zbavuje zodpovednosti a potom sa ukazuje prstom na iných a nikdy, sa alebo teda zatiaľ sa nepodarilo dosiahnuť nejaké riešenie a zatiaľ čo e, táto nerozhodnosť e, spôsobuje presúvanie zodpovednosti, zomierajú ľudia, ktorí e, sa topia v tých vlnách oceánov, ktoré nás obklopujú. Mm. Ak krajina, ktorá má 60 miliónov obyvateľov, sa snaží odvrhnúť zodpovednosť na krajinu, ktorá má menej než pol milióna obyvateľov, tak to nie je veľmi spravodlivé a, my, a dúfam, že to uh, bude len izolovaný prípad. Um, dúfam, že išlo len o politickú záležitosť, ehm, teda o predvolebný boj v danej krajine. Ja by som sa e, to vecou nechcel zobrať. Ja dúfam, že malckí aj talianskí ministri budú konštruktívne spolupracovať a e, budú sa snažiť o vyriešenie tohto problému tejto lode e, Penara. Ehm, intervencia, ktorá Eh, ich privedie k zdravému, zdravému rozumu si zasluhuje reš, rešpekt a takisto si zasluhuje rešpekt eh, pra, vláda zákona a nie e, zákon džungle. Nemali by sa jednoducho veľké štáty zbavovať zodpovednosti a prenašať ju na, na štáty malé. Jednoducho e, takéto niečo nevedie k riešeniu. Potrebujeme spoločnú politiku, a e, len tá nám pomôže dosiahnuť riešenie v budúcnosti, aj keď je to oblasť komplikovaná. No a e, moja správa sa zaoberá šiestimi bodmi. V prvom rade e, táto neistota vedie k ľudským tragédiám. Po druhé, mechanizmy zdieľania bremena dopadu pristahovalectva by sa mali implementovať s okamžitou platnosťou a mali by dostať podobu právne záväzných e, nástrojov. No a po tretie, e, návrat pristahovalcov, ktorí sa nachádzajú na územie štátov Európskej únie nelegálne. Tu by sme sa mali e, ubezpečiť, že každá dohoda s tretou krajinou, ktorú uzavrie Európska únia v tejto oblasti, by mala pokrývať aj E, túto oblasť imigrácie, teda, teda návrat. Je evidentné, že Frontex by e, mal dostať e, silnejšie právomoci a to nielen z hľadiska tých právomocí na papieri, ale aj financií. No a ďalej boj proti organizovanej kriminalite. Toto je tiež veľmi dôležitý aspekt pristahovalectva. Ja som sa dúfam v mojej správe, pán predseda, um, teraz sa mi podarilo dosiahnuť nejaký kompromis. Uh, snažil som sa uh, vyvážiť túto správu tak, aby ju akceptovala aj väčšina v socialistickej skupine. A pre mňa tu boli navrhované veci, ktoré pre nás boli, e, nepria- ktoré pre mňa boli nepriateľné, takže ja som predložil paralelné uznesenie a e, preto sme nakoniec hlasovali o kompromise, ktorý má iné, iné znenie. Ďakujem pekne pánovi Busutilovi, pán Borg. Ďakujem pekne. V mene komisie by som chcel e, pogratulovať pánovi Busutilovi k tejto dôležitej správe. Správa sa zaoberá tou ústrednou témou, pokiaľ ide o ďalší rozvoj únie. A síce ide o spoločnú e, politiku pristahovalectva. Tak ako poukazuje správa, Imigračný pakt, ktorý bol prijatý minulý rok radou, dal nový stimul pre spoločnú politiku v oblasti imigrácie a azylu v súčasnosti musíme zaručiť, aby tie záväzky, ktoré boli vyjadrené v tomto pakte, boli aj implementované do praxe. Na budúci mesiac komisia navrhne metódu, prostredníctvom ktorej bude možné vysledovať a monitorovať implementáciu paktu formou výročných správ komisie, ktoré budú slúžiť e, pre účely štrukturovania e, diskusie na úrovni rady, pokiaľ ide o imigračné a azylové politiky, e, ktoré začnú v roku 2010 definícia cieľov spoločnej politiky, tak ako je to stanovené v pakte. Tieto ciele budú ďalej sledované aj v rámci programu štokholmského programu, ktorý bude prijatý tento rok v rámci švedského predsedníctva. Správa Busutil poskytuje komisie dôležité vstupy aj pre jej samotné príspevky, ktoré budú komunikované formou oznámenia, ktoré by malo byť e, vydané ešte pred letnou, letnou prestávkou. V mnohých oblastiach, kde správa Buzudila vyzýva komisiu, aby prijímala kroky, tak skutočne komisia aj aktívne e, funguje, hlavne pokiaľ ide o uľahčovanie, povedzme, dočasnej migrácie a e, cirkulárnej migrácie ďalej e, veci, ktoré sa týkajú analýz alebo analytických údajov, ďalej zvyšovanie povedomia a povedomia o rizikách a rizikách e, nelegálneho prisťahovalectva a takisto zmysluplnej spolupráce s tretími krajinami. Dovolte mi uviesť jednu konkrétnu oblasť, kde pán Busutil vyjadril isté obavy a síce ide o otázku solidarity medzi členskými štátmi v otázkach imigrácie, tak ako ste vy sám spomenuli vo vašom vystúpení, pán Busutil nedávne udalosti v stredozemné, oblasti Stredozemného mora len poukazujú na vypuklé problémy, e, ktorým čelia niektoré členské štáty. Môžem vás uistiť, e, pán Buzitil, že komisia naozaj sa snaží e, nájsť riešenia pre tie členské štáty, ktoré čelia výrazným tlakom migračných teda tokov čo skoro budú implementované eh, niektoré konkrétne opatrenia. Eh, príde k revízii dublinského opatrenia, eh, tak aby bol uľahčený transfer osôb, ktoré sú pod takým teda istým tlakom. Ďalej bude zriadený úrad, ktorý bude mať za úlohu podporovať tie členské štáty, ktoré